návrh, v ktorom sa poručia e, viedriť, e, neviedriť súhlas a 186 e, návrhov k uzneseniu. Pani spravodajkynia už mala prvé kolo rokovania ohľadom 25 kompromisných návrhov a teraz pani Valenciano by mala nám približiť svoje stanovisko ohľadom pozmenujúcich návrhov. Pani Valenciano, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. po e, výmene názorov s pani Lebrandinim a pánom Šéferom. E, domnievam sa, že je najvyšší čas, aby sme e, pristúpili k záverečným diskusiám v našom výbore ohľadom dohode o politickom dialóge a spolupráci s klubou. Budeme hovoriť aj o uznesení, ktorá bude sprevádzať viedrenie súhlasu tam sme dostali najväčší počet pozmenujúcich návrhov. Väčšina politických skupín sa rozhodla, že bude prekladať vlastné pozmenujúce návrhy. Ako spravodajkenia som predložila to, čo, o čom si myslím, že je vyvažené uznesenie, v ktorom sa hovorí o politickej dohode, nie o politickej situácii. A to považujem za dôležité toto uznesenie eh, by mala eh, sprevádzať vedenie súhlasu s politickou dohodou. Nie, ide o správu o politickej situácii na Kube a chcela by som to podotknúť. Je to eh, veľmi dôležitý prvok môjho prístupu. Ďakujem všetkým kolegom za odvedenú prácu mm, znenie uznesenia vyvolala väčší počet pozmeňujúcich návrhov. 81 pozmeňujúcich návrhov sa zapracovalo, 25 e, e, kompromisných návrhov, ďalších 21 návrhov spravodajkynia podporuje. To e, zodpoveda 75 percentom pozmeňujúcich návrhov, ktoré podporujeme. E, číslo alebo percento nie sú dôležité, dôležitý je obsah. Som sa znašila a e, e, zosúľadiť vaše záujmy a sklbiť prejavy znepokojenia v tejto veľmi zložitej problematike. Máme veľmi odlišné názory, pokiaľ ide o politické skupiny a v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch som sa snažila e, dosiahnuť maximálnu zhodu, aby sme mali e, e, výsledok, s ktorým budú všetci určitým spôsobom spokojní. Máme ďalšie, ďalšiu schôdzu pozmeňujúcich na ďalšiu schôdzu, prepačte, tenevých spravodajcov na ktorej sme analyzovali kompromisné návrhy. Niektorí kolegovia z EPP a zo skupiny liberálov chceli navrhnúť určité nové prvky. Požiadala som tieňových spravodajcov, aby mi ich zaslali. Kolega z Aldy e, zaslal príslušný materiál. E, vyjadrujem e, tým vďaku všetkým zúčastneným ale chcela by som ešte raz zopakovať to, čo som povedala na schôdzi tieňových spravodajcov, e, čo som opakovala za každým, keď som sa vyjadrovala k tejto veci. Použila som viaceré kritérie, aby som e, rozhodla, či sa stotožním s pozmenujúcim návrhom alebo nie. A prvé kritérium je vyjadrené v úvode Hovoríme o uznesení, ktoré sprevádza dohodu o dialogu e, s e, Kubou. A niektoré pozmeniace návrhy boli príliš popisné. Snažili sa podrobne popisovať situáciu na Kube a nie je to v súlade s funkcionážou uznesenia. Takisto som vynechala jednotlivé prípady, ktoré súvisia e, so situáciou s ľudskými právami. pán Lambertini mm, hovoril o tom, že máme systém, ktorý nám umožňuje sledovať situáciu s ľudskými právami. E, e, e, rokujeme o tom s kubánskou vládou. Považujeme za veľmi dôležité stále sledovať dosiahnutý pokrok. Avšak si nemyslíme, že konkrétne prípady patria do tohto uznesenia. Tým nechcem naznačiť, že by neboli dôležité, alebo že by takéto porušenie ľudských práv by nás neznepokojovali. Iba nepatria do tohto uznesenia, podľa mňa. Pripravila som viaceré kompromisné návrhy, o ktorých mm, mm, e, naša politická skupina e, sa domnieva, že sú dobré, že sem patria. Ide o to, aby sme dali dohromady uznesenie s ktorým e, bude súhlasiť celý parlament. Vieme, že východiskové body neboli jednoduché, ale väčšina politických skupín si praje e, zmenu na Kube, to je očividné. E, chcú vidieť zmeny politického systému na Kube a predovšetkým chcú dosiahnuť zlepšenie životných podmienok kubanského obyvateľstva. Týka sa to všetkých politických skupín nášho parlamentu, keď nie každý e, e, e, je sotožnený s navrhovanou cestou. Ja som sa snažila dať dohromady tie prvky, na ktorých sa podľa mňa dokážeme najviac dohodnúť. Ide o to, aby sme vylepšili život obyvateľov Kuby, aby v tejto krajine nastali zmeny, aby E, bolo viac demokracie a myslím si, že najlepšou cestou je dohoda o politickom dialogu. Nevidím žiadnu výhodu e, v tom, aby sme e, sa vzdali tejto možnosti. Potrebujeme dohodu a samozrejme budeme e, e, potrebovať získať dohodu aj našich protiažkov na opačnej strane oceánu. E, bez toho nedosiahneme dohodu a nebudeme môcť potom sledovať a podporovať zmeny na Kúbe. Budeme príliš vzdialení a na základe dohody budeme môcť spolupracovať a viac ovplyvňovať prechod smerom e, k demokracii. E, môžem e, zhrnúť 25 kompromisných návrhov, 8 z nich sa venujú ľudským právam. Takže sme sa snažili zapracovať do kompromisných návrhov naše štandardy ľudských práv spomínajú sa v kompromisnom návrhu 4 a 5. Takisto stanovujeme politické e, e, e, zámery v oblasti ľudských práv, hovoríme o potrebe modernizácie hospodárstva, vylepšenia životných podmienok. To sú návrhy 8 a, 20, e, bod 8 a 24 v kompromisnom návrhu 11 hovoríme o slobode vyjadrovania, združovania, E, účasti občianskej spoločnosti a ďalších politických e, subjektov bez akýchkoľvek obmedzení. Žiadame e, záruky pre ľudskoprávnych aktivistov v kompromisom návrhu 13. Zdôrazňujeme význam demokratických hodnôt a slobod. V návrhoch 15 a 20 sa vrácame k slobodom a účasti občianskej spoločnosti. Čiže znova a znova opakujeme rovnaké mm, princípy. V bode 22 e, vyjadrujeme znepokojenie v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv. Pokúsili sme sa vytvoriť dynamiku v smere vylepšenia situácie s ľudskými právami tu hovoríme o našich zámeroch, pretože Európska únia má svoje ciele. V kompromisnom návrhu číslo 9 e, používame jednoznačnú reč, e, spomíname politickú reformu, využívanie nástrojov e, zahraničnej politiky na posilnenie dialogu s občianskou spoločnosťou. Hovoríme o podpore pokojnej transformácie bola by som rada, keby kolegovia ocenili takéto znenie. Hovoríme o demokratickej transformácii. Nemyslím si, že mali by sme ísť na drámec toho. V kompromisom návrhu číslo 10 zdôrazňujeme, že ide o e, e, e, ustanovenie záväzných pre jednu druhú stranu. Hovoríme o zrušení embarga, hovoríme o extrateritoriálnej legislatíve. V 13.23 spomíname eh, hospodárskú liberalizáciu a investičných zárukách v, eh, v návrhu 16 eh, spomíname delegáciu Európskeho parlamentu, jej vyslenie, samotná myšlienka mm, mm, získala súhlas, i keď neexistuje konkrétny termín v návrhu číslo 12 sa pokúšame e, vytvoriť, i keď sa to nepozdová kubanským úradom. E, snažíme sa zriadiť mechanizmus zabezpečujúci zodpovednosť e, pri realizácii tejto dohody a to za podpory služby pre vonkajšie aktivity. Z politického hľadiska ide o mimoriadne citlivú dohodu, máme veľké ambície a žiadame e, o vysokú úroveň e, e, zhody zhruba na rovnakej úrovni, ako sa o to usilujeme vo vzťahu medzi členskými štátmi. Pred 20 rokmi v, my sme sa o to snažili v spoločnom stanovisku. Odvtedy uteklo veľa vody, podpísali sa viaceré dohody medzi Kubou a členskými štátmi a bola by som rada, keby kolegovia aj naďalej e, podporovali kompromisné návrhy, ktoré som pripravila. Podľa mňa sú dobrým e, e, východiskom pre dosiahnutie celkovej zhody v parlamente je veľmi dôležité, aby toto znesenie bolo vnútorne E, e, konzistentné. Nemôžeme e, tu viedriť všetko. Ide nám o pokračovanie dialogu s Kubou a sme nároční, pokiaľ ide o dodržovanie ľudských práv a zabezpečenie slobôd. Takisto jasne naznačujeme, aký druh monitoringu by sme chceli zabezpečiť. Takže toľko moje súčasné stanovisko a s veľkým záujmom si vypočujeme názory kolegov je dôležité vedieť, že náš veľvyslanec eh, v eh, Havane eh, túžobne očakáva výsledky a dúfam, že spoločne sa nám podarí nájsť vhodnú cestu, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť pre Kubancov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ste nevy spravodajcovia na prv, pán Degan zmenie EKR a EPP. Muchas gracias, señor presidente. Empezaré por lamentar que... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť polutovanie hodné na tý, polutovanie, polutosť nad tým, že som jednoducho neprišiel na čas, pretože moje lietadlo meškalo, pretože viem si predstaviť, že tu boli viaceré aspekty spomenuté, ktoré sa týkajú tej situácie na Kube a Teda ospravedlňujem sa, že som trochu meškal. Teraz hovorím za EPP. V mene EPP ide o komplikovanú záležitosť, o ťažkú záležitosť a myslím si, že aj spravodajkyňa mala ťažkú úlohu a som si istý, že to mu pristupuje veľmi angažovanie, vyváženie, snaží sa nájsť vyváženosť, ale musíme povedať, že sa všetci snažíme o to, aby tá správa na konci bola dobrá a vyvážená, ale niektoré texty obsahujú aj určité detailnejšie informácie v rámci uznesenia, takže je to vlastne poprvýkrát, kedy sa vyjadrujem k tejto téme. Chcel by som povedať, že naša politická skupina principiálne podporuje ten súhlas, Nie preto, že by sme teraz chceli tú druhú stranu veľmi pochváliť, ale preto, že tu ide o historickú príležitosť. A keď máme takúto príležitosť, tak by sme ju mali využiť. A musíme jednoducho dávať pozor na to, akým spôsobom chceme postupovať, aby sme nepovedali také veci, ktoré možno nie sú vhodné, aby sme niekoho neurazili. Nechcem nikoho uraziť, pani spravodajkňa vie, čo chcem povedať. Chcem povedať iba to, že v našej politickej skupine je taký základný konsenzus ohľadne tých kompromisov, ktoré boli predložené zo strany spravodajkyne. Ja ďakujem za početné pozmeňujúce návrhy, ktoré skutočne sa venujú pozitívnym krokom a Otázka teda je, že či to netreba až tak prechvalovať, pretože budú tu kompromisy a tie treba zlepšiť. Ako som povedal, je to vynikajúca príležitosť, to treba ešte spomenúť. My chceme, aby táto príležitosť bola využitá, aby skutočne Kuba sa pohľa dopredu, podporujeme to zo strany Európy, podporujú to aj Spojené štáty americké, chceme to pochváliť. Tú ruku Kuby treba skutočne prijať a pani spravodajkyňa z mojej strany iba toľko. Mali sme tu na posledné zasadnutí tieňových spravodajcov dokument, možno tu budú určité zlepšenia. Ani to tak nejde o tie pozmenujúce návrhy ako také zo strany spravodajkne. Ide tu skôr o legitímne žiadosti, o záležitosti, ktoré sa legitímne predkladajú, ktoré sú aj rozumné, takže netreba sa nikdy vzdialovať od zdravého sedliackého rozumu a Možno niektorí z našich členov v rámci našej politickej skupiny sú náročnejší, ale sú tu ďalšie kompromisy, ktoré musia byť podporené. Sú tu záležitosti, ktoré by nemali vypadnúť. Ja viem, že hovorím veci, ktoré sa možno ťažko spomínajú, ale ťažko sa hovorí o Kube, keď nehovoríme o politických väzňoch. To znamená, nemôžeme zostať nejako Nemôžeme sa tváriť, že tieto veci neexistujú. Sú tu záležitosti, ktoré sa týkajú aj napríklad ocenených zo strany Sacharovového ocenenia a oprávnenie sa žiadajú niektoré veci, ale politika je záležitosťou možného a je to príležitosť, ktoré sa musíme chopiť a ide tu teda o tieto kompromisy. My spravodajkyni ešte dáme niektoré informácie k dispozícii, k dispozícii, ale sú tu záležitosti, o ktorých sa jednoducho musí hovoriť. Ja si myslím, že sa tu očakáva, aby sa pripravila tá cestovná mapa, ktorá by bola transparentná a preto si myslím, že potrebujeme dosiahnuť koncenzus v tejto oblasti, ale nemyslím si, že sú tu záležitosti, ktoré pokiaľ ide napríklad o Raula Castra, už sa hovorilo o, o tomto politikovi, avšak treba povedať, ako náhle, sa, ako náhle niekto spomenie napríklad meno nejakého politického utečenca, tak mm, na druhý deň už nemá prácu. Takže to sú záležitosti, ktoré treba spomínať, aby tu nedochádzalo k prenasledovaniu mierových demonstrácií a Komisia pre ľudské práva tá sa venuje takýmto svojvoľným zatýkaniam. Takže, pán predseda, nebudem teraz hovoriť o detailoch, budem sa skutočne snažiť, to poviem celkom otvorene je možné, že niektorí teňoví spravodajca budú mať inú formu hodnotenia situácie, ale my chceme, aby tento text skutočne v tých kľúčových otázkach sa pohol dopredu. Sú tu záležitosti, ktoré sa môžu zlepšiť, ale táto enormná historická príležitosť by nemala byť niečím, čo opomenieme, pokiaľ ide o nový vzťah ku Kube. To je ten kľúčový faktor a je to kľúčové aj v tom ohľade, aby náš parlament túto príležitosť využil. Ďakujem pekne ďalším rečníkom som ja, pretože som tiež čene spravodajcom za EKE. E. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu, za angažovanosť tejto záležitosti, už sa to povedala viackrát. Snažíme sa byť otvorení, ale zároveň si uvedomujeme, že otázky ľudských práv sú najdôležitejšou súčasťou tohto dialogu a nevidíme tu teda iba hospodárske a kultúrne prvky, ktoré by boli menej dôležité. predložili sa tu viaceré pozmeňujúce návrhy, niektoré som predložil aj ja. Tešíme sa, že niektoré z nich boli zapracované prostredníctvom kompromisov, niektoré zasa neboli a pravdepodobne budeme vytvárať ďalší tlak na to, aby sme našli tú vyváženosť v týchto dvoch správach. To je vlastne aj cieľ EKR. Chceme, aby tie rokovania pokračovali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že nájdeme kompromis v rámci ktorého by sme mohli podporiť celkový výsledok tej správy. To je vlastne pripomienka za EKR a teraz ako predseda dám slovo ďalej skupine ALDE. Pani Jiménez, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni Istotne robíte všetko, čo sa dá robiť na to, aby sme v tejto záležitosti sa pohli dopredu. Som presvedčená, že robí všetko preto, aby vyšla v ústretí všetky. Myslím, že sa uberáme cestou k dohode. Budeme pokračovať ďalej v rámci našej práci na týchto kompromisoch, ale nechceme, aby sa vynechali tie záležitosti, ktoré sú podľa nášho názoru dôležité, Chceme mať také stanovisko, ktoré by bolo čo možno naj stabilnejšie v rámci daného kontextu, pretože inak by sme jednoducho nesplnili tie naše sluby voči Kuba, Kube, pokiaľ ide o to, čo sme slúbili našim oceneným zo strany Sacharovej ceny. Je tu príležitosť na to, aby sme do toho vniesli niektoré konkrétne detaily, pokiaľ ide o monitoring a musíme hovoriť o pomoci pre kubánskych občanov, musíme podporovať ich, nemôžeme podporovať nejaký diktátorský režim, takže myslím si, že sa nám podarí nájsť spoločné stanovisko a ako obvykle budeme teda rokovať spoločne na to, aby sme dosiahli koncenzus. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Chimenez. A teraz zostane slovo pán Urtazun za zelený. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako Luis de Grande povedal, chcem sa ospravedlniť za to, že som prišiel neskoro a že som nestihol pána Lambridinisa a chcem vyjadriť svoju vďaku vynikajúcej práci, ktorú ktorá bola urobená na Kube. Myslím si, že tu došlo k štrukturovanému dialogu, ktorý sa takýmto spôsobom začal a to v takom formáte, v akom to tu nebolo v predchádzajúcom období, pokiaľ ide o naše vzťahy s kubánskou vládou. Takže ďakujem veľmi pekne. Nebudem teraz opakovať tie veci, ktoré sme už povedali v predchádzajúcich diskusiách, ale za našu politickú skupinu by som povedal iba toľko. Kompromisné návrhy, ktoré predložila spravodajkynia, sú dôležitým krokom na vytváranie koncenzu. Myslíme si, že otvorenie sa k novým vzťahom s Kubou zo strany Európskej únie musí ísť ruka v ruke s čo možno najširšou podporou v rámci Európskeho parlamentu a stanovisko nášho parlamentu je, že tento text si zasluhuje skutočne e, veľký koncenzus. Ako som to už povedal pri predchádzajúcich príležitostiach, bolo by zlou správou, ak by sme okrem teda podpory, ktorá je ako taká dobrá voči tejto zmluve, a nechceme, aby v tejto uznesení boli také záležitosti, ktoré by išli protichodne voči tomu, čo chceme dosiahnuť, napríklad pokiaľ ide otázku ľudských práv. Je tu 8 kompromisných návrhov z 25, ktoré sa týkajú ľudských práv a nespomínam si, že by tu bol nejaký iný dokument takéhoto charakteru, ktorý by bol takýto prísny. A Varoval by som, aby tento text už nešiel ďalej na, nad rámec tej hranice, pretože to by potom jednoducho ohrozilo možný koncenzus a ohrozili by sme možno celú túto fázu. Európska únia vlastne už v rámci tohto nového rámca funguje, pracuje, ide o novú fázu a predstavitelia vláda štátov navštívili alebo majú naplánované návštevy na Kubu a my nechceme ohroziť túto fázu, pretože to by nebolo na prospech nikomu. Takže podporujem spravodajkyňu, myslím, že sa uberá správnym smerom a má podporu aj našej politickej skupiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Urtazon. Pán Zalafranka. Gracias, señor presidente. Yo creo que el señor de Grandes... Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, myslím, že pán de Grandis veľmi dobre vedostrel pozíciu našej skupiny. 28 členských štátov e, e, rada má inštitúciu EIS. a rada požiadala parlament o poskytnutie súhlasu. Pokiaľ ide o našu politickú skupinu a pokiaľ ide o to, čo predložila spravodajkyňa, myslím si, že my e, nebudeme brániť konsenzu. Máme ale v parlamente právo vyjadriť stanovisko, názor, ktoré nemusí uspokojiť alebo neuspokojiť kubánsku vládu, ale ktorá má odrážať naše základné principiálne hodnoty a zásady. Od osobitného vyslanca pre ľudské práva sme sa dopočuli o situácii na poli ľudských práv na Kube tú aktivitu, ktorú robíme, tak tá je v súlade s takýmto dotazovaním sa a nie je to rozdielne v porovnaní s tým, čo sme robili vo vzťahu k Peru a ku Kolumbii, krajiny, s ktorými sme podpísali dohody o politickom dialogu a o spolupráci. Musíme byť rovnakí, uplatňovať rovnaké prístupy a ja požiadam spravodajkyňu, aby predložila pozmeňujúce návrhy, ktorých bude, ktoré budú reflektovať ešte väčšiu vôľu a ochotu nastoliť rovnováhu, ktorá bude uspokojovať všetky strany. Tak, aby parlament vo vzťahu k tejto záležitosti eh, mohol dospieť ku konsenzuálnemu stanovisku. Nikto nechce brániť tejto dohode a jej ratifikácii Je to anomália, čo sme svedkami v tejto situácii, ale nemyslím si, že je možné za to teda vyniť Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ešte niekto, kto by rád vystúpil? Nie. Môžem poprosiť pani Valenciano, aby to uzavrela? Sí. Mm, bueno, la verdad es que... Eh... Áno. Ďakujem pekne. Samozrejme, ja som veľmi otvorená akýmkoľvek novým návrhom Domýval som sa, že som urobil maximum, e, pokiaľ ide o vypracovanie niečoho, čo je v súlade, niečo je konzistentné. Musíme byť takýto. Niektorí pravia, že nie je s takouto dohodou problém. Ale dáme všetky tieto problémy do nejakého paralelného textu. To by ale potom znamenalo, že jednu vec e, konštatujeme a iné robíme. To je dohoda o politickom dialogu a o spolupráci. Nejde o obchodnú dohodu. Nemôžeme veci zmiešavať a pán Salafranka to veľmi dobre vie. Je to dohoda, ktorá má pomôcť e, naštartovať všetko, čo s Kubou naštartovať chceme. Nie je to obchodná dohoda, ktorá si vyžaduje isté štandardy a záruky. Tu, záruky. Tu hovoríme o dialogu. A v takomto kontexte je nevyhnutné zabezpečiť takýto pokrok. Ehm, je to na namile vzdialené od iných dohod, podobných dohod, ktoré boli spomínané, ale budeme samozrejme rokovať až do poslednej minúty, pokiaľ sa nám podarí zachovať istý súlad tohto dokumentu. Ak e, sa dohodneme s tým, že naštartujeme novú fázu s Kubou, tak potom tak urobíme a v rámci toho budeme sa snažiť konsolidovať naše vzťahy, budeme veci ovplyvňovať, budeme presadzovať naše hodnoty a tak ďalej. A ako som už povedala, budeme mať musieť na pamäti, že to už je skutočnosť. Členské štáty, ktoré už v tomto pokročilom štádiu dialogu sa ocitli, tak e, tie dokážu obhajovať práva tohto parlamentu. Musíme mať ale na pamäti realitu toho, čo sa dnes deje medzi Kubou a EU. Dobre, gracias, pani Valenciano. Na konci rozprávy by som chcel oznámiť, že dátum hlasovania je 20. júna na výbor AFED a hlasovanie na plenárke pravdepodobne v júli. Teraz by sme mohli prejsť na bod, body číslo 8 a 9, dohoda s Novým Zelandom, ale je to priskoro. I will close our meeting at quarter to five and we will continue our meeting. Teraz preruším schôdzu do 5. Pretože pán Tenok tu tak, či tak nie je. Budeme pokračovať o 5. Ďakujem ešte raz pánovi šeferovi za to, že prišiel.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 We will resume the meeting with um, point number five and no, no, point number seven. Budeme pokračovať schôdzi. Bod 7. Nie, 8 a 9. Up to Uh, point number 8 and 9. Um, the... Body 8 a 9 Uzavretie partnerskej dohody o vzťahu a spolupráci medzi UA a členskými štátmi na jednej strane a Novým Zelandom na strane druhej. Ideme teda na tento bod EÚ e a Nový Zeland ešte stále naplňajú záväzok udržiavať e, dlhoročné kultúrne, historické vzťahy a vzťahy medzi jednotlivcami. Táto dohoda o vzťahom a spolupráci medzi EU a členskými štátmi na jednej strane a na strane druhej bola podpísaná roku 2016, poskytne politický rámec pre vzťahy medzi EU a Novým Zelandom, pokrýva otázky ako sú politické záujmy, boj proti terorizmu, klimatické otázky, hospodárstvo, veda, technológia, rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EU a Novým Zelandom majú nasledovať čoskoro Počas európskej turné eh, v januári navštívil eh, premiérka Nového Zelandu Európu, eh, premiér, pardon, eh, Nového Zelandu Európu a dal výrazný signál našim posledným vzťahom. Teraz dám slovo spravodajcovi pánovi Tenokovi, ktorý predložil návrh odporúčania, ako aj toho pridruženého odporúčania. Pán Tanok, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda dohoda o partnerstve, partnerská dohoda o vzťahu a spolupráci, inými slovami príznačne nazývaná PARK eh, medzi EÚ a Novou Zelandom je vítaná iniciatíva. Nový Zeland je jeden z najbližších partnerov EÚ, krajina, s ktorou máme spoločné eh, hodnoty a záujmy. Táto partnerská dohoda vychádza do spoločných vyhlásení a záväzkov, ktorá bola podpísaná pred 10 eh, ročím, do roku 2007, ktorá posilňuje tieto vzájomné väzby zabezpečuje viac e, spolupráce a dialogu na úrovni ministrov, ministerstiev. Som rád, že teraz e, popri e, tom návrhu na súhlas je tu aj uznesenie, ktoré sme formulovali, kde vyjadrujeme podporu tejto dohode a kde vyjadrujeme hlbokú solidaritu s Novým Zelandom ako krajinou Park dohoda, táto Banská dohoda pokrýva mnohé oblasti, ktoré by sme si želali aj podobná z pohľadu rozsahu. Nedávno podpísanej dohode o strategickom partnerstve s Kanadou, e, kde som mal to potešenie takisto byť spravodajcom za výbor ako aj za parlament. Oblasti sa týkajú boja proti terorizmu, organizovanému zločinu, napomáhaniu globálneho rozvoja, spolupráci na multilaterálnej úrovni a samozrejme boj proti klimatickým zmenám a podpora udržateľného rozvoja Nový Zeland je lídrom eh, v odvetví obnoviteľných energií a stanovil si ambiciozne ciele, pokiaľ ide o výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, čo je veľmi podobný cieľ, ktorý majú aj mnohé členské štáty. Tento dôraz na boji eh, proti klimatickým zmenám, na udržateľnom rozvoji a na podpore biorozmanitosti, biodiverzity je veľmi dôležitá z pohľadu partnerskej dohody a ja silne podporujem tento prístup, článok 15, ktorý sa sústreduje na spoluprácu, pokiaľ ide o dohodu na úrovni VTO v súvislosti s fitosanitárnymi opatreniami, takisto poskytuje predstavu o miere záväzku, na, ktorú, na ktorý pristúpili obe strany. Partnerská dohoda takisto potvrdzuje FPA dohodu, rámcovú dohodu, ktorá bola podpísaná v roku 2012, na základe ktorej Nový Zéland prispieva k misiám CSDP EÚ. Ako v uznesení konštatujeme, Nový Zeland výrazným spôsobom prispieva k budovaniu mieru a medzinárodnej bezpečnosti. Úloha, ktorá je ešte pôsobivejšia, keď si vezmeme do úvahy relatívne malú veľkosť krajiny a jej zemepisnú polohu. Príspevok po uzavretí FPA, po, pokiaľ ide o Atalanta, protipirátskú operáciu EÚ, bol, veľmi sme uvítali prispenie Nového Zelandu a tešíme sa na viac takéto spolupráce do budúcnosti, pokiaľ ide o iniciatívy v oblasti bezpečnosti. Ešte raz by som mal spomenúť, tak ako je uvedené aj v uznesení, úlohu, ktorú zohrával Nový Zeland pri eh, procese obnovy Afganistanu. V rámci schôze, ktorá sa týkala Afganistanu, eh, došlo k podpisu v roku 2015 aj dohody o spolupráci v Afganistane myslím si, že hovorím za väčšinu snemovne, keď e, konštatujem, že pozitívny tón e, reflektuje dobrú vôľu, ktorú prejavuje tento parlament Novému Zelandu a nádej, že vzťah medzi EU a Novým Zelandom prispieva k zlepšovaniu vecí celkovo po celom svete. Zajtra je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a ja niektoré sám predložím, ktoré nebolo možné dať do tohto návrhu, hlavne pokiaľ ide o regionálne a národné iniciatívy, ktoré sú podporované oboma stranami Dúfam, že väčšina pozmeňujúcich návrhov od ostatných, od ostatných skupín budú e, podobne konštruktívne vo vzťahu k vzťahom, hm, pokiaľ ide o vzťah medzi Novým Zelandom a EÚ. Podpis takéto partnerskej dohody nie je len signálom dobrej vzťahov medzi EÚ a Novým Zelandom, ale je to, reflektuje to aj širší priestor na dobrú spoluprácu, kde sa snažíme zabezpečiť dobré dohody s tretími krajinami z pohľadu politickej spolupráce, ale aj pokiaľ ide o voľný obchod potom čo prešla CETA a SPA s Kanadou, podpis takéto dohody s Novým zelandom predstavuje milník, pokiaľ ide o prehlbovanie vzťahov s touto oblasťou Tichého oceánu, keď sa e, snažíme zároveň podporovať vzťahy aj s Austráliou, Japonskom a oblastiam, teda krajinami tejto oblasti. E, samozrejme, preto musím spolutovaním konštatovať, že keď sa Spojené kráľovstvo chystá na spustenie rokovania o Brexite, sú ešte stále ktor, tí, ktorí veria tomu, že že môžeme e, rozširovať naše, e, teda naše, naše pôsobenie v rámci nášho našej sféry vplyvu, ale budeme musieť teraz pristúpiť e, na bilaterálne dohovory ktoré bude uzatvárať do EÚ do roku 2019 a to bude práve v čase, kedy Spojené kráľovstvo bude opúšťať Úniu. Ďakujem pekne. Teraz tieňoví spravodajci EPP, pán Ungurino. Ďakujem veľmi pekne. Ani nemám čo dodať k skvelým poznatkom pána Tenku. Je to pomerne jednoduchá správa, nie sú tu žiadne sporné body Domnievam sa, že Nový Zeland je dobrým partnerom únie, máme rovnaké hodnoty a záujmy a to napriek, že sme veľmi eh, od seba vzdialení. Partnerská dohoda, dohoda o vzťahoch o spolupráci s Novým Zelandom potvrdzuje eh, skvelé politické, hospodárske vzťahy, ale vzťahy v oblasti výskumu a inovácií. Pán eh, Tanek odvedol skvelú prácu, ako sme aj očakávali pri príprave návrhu správy. Neviem si predstaviť nejakú nezhodu, pokiaľ ide o záverečné znenie. Eh, plánujeme predložiť zo pár pozmeňujúcich návrhov, ale vôbec sa nebudeme v nich eh, venovať niečomu životne dôležitému. Dohoda medzi Úniou a Novým Zelandom e, pripravuje pôdu pre e, komplexnú dohodu o voľnom obchode, čo podľa mňa by bolo e, ďalším nasledujúcim logickým krokom. Ďakujem pekne. Nevidím tu predstaviteľa SAD a teraz pán Raj, tenový profesor Alde. Ďakujem veľmi pekne v mene Alde by som chcela eh, mm, privítať toto znesenie, ale, návrh, ale aj návrh správy je pozitívny prístup. Máme eh, eh, dlhodobé vzťahy medzi Úniou a Novým Zelandom, vzdeláme rovnaké hodnoty, aktívne pôsobíme na medzinárodnom kolbišti. Je veľmi dobre známe, Zeland eh, sa veľmi aktívne zúčastnil urovnanie eh, medzinárodných konfliktov. V oktobri eh, sme podpísali dohodu o partnerstve. Ide o veľmi dôležitý politický a právny základ vzťahov medzi Novým Zelandom a Úniou. Táto dohoda je zameraná na boj proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a najmä kybernetickej trestnej činnosti. Nový Zeland eh, má veľmi dobré skúsenosti v tomto boji a dobré výsledky. Očakávame aj novú obchodnú dohodu, pretože Únia je tretím najväčším obchodným partnerom Nového Zelandu to znamená, že už teraz eh, sme vyvinuli veľmi dobré hospodárske vzťahy. Osobitne e, e, e, ocenujeme odvetovú spoluprácu v oblasti polnohospodárstva, rybolovu, vedy a techniky. Aj my hodláme mene ALDE predložiť niekoľko menších pozmeňujúcich návrhov. Nie, že by sme nesúhlasili s celkovým prístupom pána Tanaka. Dúfam, že budeme môcť uzavrieť prácu na tomto eh, uznesení a dosiahneme politicko-právnu dohodu a tým eh, eh, ešte raz potvrdíme dobré výsledky spolupráce medzi Úniou a Novým Zelandom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Zdá sa, že nik iný sa o slovo nehlasí. Ospravedlňujem sa. Pán Šolc. Ďakujem, pán predsedajúci. Nie som neviem spravodajcom a som by som zasahovať do činnosti tieňové spravodajstvo politickej skupiny. Eh, ďakujem eh, za návrh tejto správy a chcel by som zdoraziť najmä bod 3 a 4, keď hovoríme o, eh, dohodách a voľnom obchode, o budúcej hospodárskej obchodnej spolupráci s Novým Zelandom. To má veľkú váhu v bilaterálnych vzťahoch to musíme vnímať e, e, súbežne s rokovaním z Austrálie. To znamená, že mali by sme si dať pozor a porozmýšľať o tom, akú novú kvalitu hospodárskych e, obchodov sa by sme mali vytvoriť. Nemali by sme konať na úkor dlhodobo udržateľnosti Nového Zelandu v hospodárskej oblasti a to znamená, že musíme veľmi starostlivo zvážovať dlhodobú perspektívu a tu treba dohľadiť určité eh, záležitosti, takisto v oblasti kultúrnej a vedeckej spolupráce s Novým Zelandom. S tým, aby sme vedeli hľadať nové oblasti pre takúto spoluprácu, záujme eh, vzájomne výhodnej spolupráce medzi Úniou a Novým Zelandom. Ďakujem pekne. Eh, pán Tanok, chcete sa opätovne vyjadriť? Iba záverom, pán predseda, e, veľmi e, e, príjemne vnímam láskavé slova kolegov. Myslím si, že ide o správu, ktorá nemá nejaké sporné body. Máme maximálne úzke vzťahy s krajinou, ktorá zdieľa naše hodnoty v oblasti právneho štátu, demokracie, ľudských práv má obdobný prístup k globálnym problémom a výzvam ako napríklad globálne oteplovanie a mm, napríklad tento jav ovplyvní aj e, region Nové Zelandu, Pacifiku, mikroštátov. Rád uvítam všetky pozmenujúce návrhy, budem konstruktívne e, e, vnímať to, čo je v súlade s zameraním tejto správy, v ktorej ide o posilnenie priateľských vzťahov, spolupráce so vzdialenou krajinou, ale tak nám hodnotovo blízkou um, termína prekladania pozmeňujúcich návrhov je zajtra a budem informovať aj nových spravodajcov o výsledkoch. Ďakujem veľmi pekne. Áno, zajtra o 11. máme e, e, lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. A k tomuto sa vrátime 7. septembra. Sekretariat ma informoval, že bod číslo 7 sa odročí na zajtra, pretože nie všetci členové misie dokážu sa dostaviť na briefing dnes o 6. A to znamená, že dnešné zasadnutie tým e, pádom končíme a budeme pokračovať zajtra ráno o 9.